Hello, good afternoon, um, everybody. Uh... Príjemné popoludnie. Vítajte. Vítajte na našej dnešnej schôdzi. Najskôr, pokiaľ ide o program, máme pár zmien v návrhu programu schôdze. Najskôr ohľadom bodu 11, ktorý sa týka postupu oznámenia Hlasovanie v tomto bode bolo posunuté na 4. decembra. A potom, pokiaľ ide o bod 20, zriadenie Európskeho programu priemyselného rozvoja a pomoc e, inovatívnej kapacite inovatívnej kapacite a konkurenceschopnosti odvetvia EÚ. Tak to bude zajtra 10, 20, 21. novembra. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak eh, máme <clears throat> tento program schválený, teda všeobecné oznámenie, ako viete, toto, táto schôdza je streamovaná na webe naživo, je to elektronická schôdza, e-meeting, myslím, že všetci ste už dostali najnovšie vydanie obežníka, alebo teda obežníka IMKO. Tento týždeň je týždeň Afriky v parlamente Náš pán predseda, pán Tajani, navrhol práve tento týždeň. Cieľom je riešiť otázky je zvýšiť tú stopu teda EU, ktorá sa týka Afrického týždňa, ktorá sa týka stretnutia v samitu v Abidžane 29. a 30. novembra. Potom schválenie zápisníc september, október, nakoľko nie sú žiadne námietky, ak teda nie sú námietky presnejšie, ktoré by boli podané do konca tejto schôdze, tak budeme považovať zapisnice za schválené. Potom prvý bod, ktorý máme na programe, to je správa o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach ohľadom ECC, Európsky elektronický kódex alebo Európsky kódex elektronickej komunikácie. Pani Charanzová Eh, spomínala, že uviazla v Luxemburgu v premávke. Niekedy sa to stane, príde neskôr na schôdzu. Takže teraz čakáme na pána komisára Moskovičiho, každú chvíľu by to mal byť, ktorý nás bude hodinu sprevádzať. Počkáme, dokiaľ nepríde. Okay, so that, uh, have, uh, commissioner... Teraz, keď dorazil pán komisár Moskoviči, vítajte na našom výbore. Ďakujeme pekne za to, že ste tu. Skôr ako vám odovzdám slovo, chcela by som privítať niektorých hostí. Katrin Stieler, moderátor Church of Scotland, Vítajte na tomto výbore. Dúfam, že ste už e, mali za sebou pekné zážitky z Európskeho parlamentu. Ešte raz ďakujem pekne pán komisár Moskoviči. Cieľom tejto schôdze je diskutovať o pokroku pracovného programu komisie a manažerského alebo plánu riadenia na rok 2017, pokiaľ ide o oblasť politiky cla, cieľ a takisto aj nadchádzajúcich iniciatív a takisto aj výmenu názorov ohľadom pokroku v legislatívnych spisoch, ktoré už boli predložené komisiou ako aj tých, ktoré budú čoskoro predkladané a ktoré sú v záujme nášho výboru. A takisto aj e, výmena názorov hľadom priorit e, na koniec roka 2017, respektíve rok 2018, so zreteľom na plány ku koncu volebného obdobia, alebo teda funkčného obdobia. Takže pán Moskoviči, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Vážené podpredsedkyne, poslanci, poslankyne. A ja využijem prítomnosť tlmočníkov a budem hovoriť po francúzsky. Po Brexite to bude nakoniec jazyk univerzálny pre všetkých. Už aj teraz je tomu tak, že to samozrejme francúzština univerzálne používaná a ja to hovorím pri plnom rešpektovaní škótskych, nízkych poslancov, ktorí sú tu. Som rád, že som tu na tomto vypočutí. Stretli sme sa naposledy v júni, odtedy sa udiali viaceré veci v oblasti cieľ, ale takisto aj pokiaľ ide o boj proti terorizmu, financovaniu terorizmu a takisto prehlbenie vnútorného trhu. Takže je to vhodná chvíľa na aktuálne informácie. Pár slov ohľadom solnej spolupráce. Hovorili sme o tom na ostatnej schôdzi a priamo to zaujíma váš výbor. Samozrejme, to je po A principiálna, základná časť e, vnútorného trhy, trhu, nie možno tak známa, ale bez e, spoločných pravidel nemôžeme fungovať efektívnym spôsobom, pokiaľ ide o naše vonkajšie hranice. Je nevyhnutné, aby tie nám poskytovali ochranu, bez toho, aby boli na škodu zahraničnému obchodu a to je tá citlivá, delikátna rovnováha, ktorú treba nastaviť e, a tak, aby tie colné úrady pokračovali v takto kvalitnej práci pravidla v oblasti colnej spolupráce musia byť prispôsobované neustálým spôsobom, tak ako aby sa prispôsobili medzinárodnému obchodu a v meniacej sa situácii vidíme, ako sa vyvíja medzinárodný obchod, ako sa zrýchluje digitalizácia procesov. Takisto musíme sa zmieniť o kriminálnych sieťach, ktoré sa stále viac a spôsobom snažia pôsobiť a sú výzvou pre colné orgány. Nový colný kódex e, má za cieľ zjednodušiť a zoštihliť tie procesy colnej správy, tak aby boli prispôsobené realitám 21. storočia. My pokračujeme v implementácii a chcel by som opäť e, zdôrazniť e, moju ochotu úzko spolupracovať a v plnej transparentnosti s Európskym parlamentom. Na vašu žiadosť moje služby, moje útvary vypracovávajú aktualizáciu aktuálne informácie ohľadom toho kódexu. Takisto vás informujú o možnosti príjmať delegované akty v súlade s článkom 284 tohto kódexu. Kódex e, reaguje na obavy a na otázky členských štátov a obchodu nie je to otázka, ktorá by sa týkala len byrokracie. Úzko sa to viaže na ekonomicko-hospodárskú realitu a my sme si vypočuli samozrejme hospodárske subjekty. Ako viete, tento proces viedol k tomu, že sme zapracovali niektoré drobné zmeny do legislatívneho balíčka, ktorý vstúpil do platnosti 1. maja 2016. Členské štáty potrebovali mať reálne časové harmonogramy na to, aby implementovali viaceré IT systémy, ktoré stanovuje, ktorých použitie stanovuje celný kódex, tie sú nevyhnutné a základným predpokladom a súčasťou legislatívneho rámca. Viete, ako je táto úloha komplexná, aké sú náklady na zavedenie takýchto nových systémov a ukázalo sa za posledných pár mesiacov, že e, máme 17 elektronických systémov a že nie je možné zabezpečiť ich plnú implementáciu do roku 2020 Takže nemá zmysel pridržať sa termínu, o ktorom vieme, že nedokážeme ho dodržať. Komisia však odhaduje, že asi 80 práce, pokiaľ do tieto elektronické systémy, prebehne do roku 2020 a aby sme zohľadnili obavy členských štátov a zástupcov obchodu, subjekty, tak sa zdá, že budeme musieť posunúť e, dátum implementácie pre niektoré systémy, nie pre všetky, ale budeme musieť to posunúť do roku 2025 a preto pozmenený kódex bude predložený na začiatku roku 2018. A potom sme e, vyžiadali pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú delegovaných aktov vo vzťahu ku kódexu, takisto budú predložené v roku 2018. A opäť by som chcel zdôrazniť, že parlament bude plne konzultovaný v rámci týchto zmien, doplnení a revízií. Legislatívny rámec, ktorý predstavuje legislatívny kódex, má e, značné výhody, zjednodušuje tie postupy dáva väčšie možnosti zákazníkom a celým úradom dáva tie potrebné zdroje. Ten, to smerovanie, ktoré sme nastavili, je správne, musíme sa ho pridržať. Zacelené kontroly naberajú na dôležitosti vzhľadom na kontext elektronického obchodovania, elektronického obchodu e-trade a to je výrazný zdroj ekonomického rozvoja. Tak tomu bolo už viacero rokov. Ja sám som predložil viacero návrhov, hlavne pokiaľ ide o DPH, tak aby sme podporovali obchod v EU v rámci medzinárodného obchodu. Sa objavujú nové hrozby, ako zvyšujúca sa frekvencia falšných, falšovaných produktov, ktoré sú, sa dostávajú teda na európsky trh. Preto colný kódex navrhuje ukončenie včasných e, vyhlásení, posúdenie existujúcej praxe, takisto rieši niektoré výzvy, ktoré sa viažú k, ekonom- e, k elektronickému obchodovaniu, lepšiu spoluprácu medzi orgánmi dohľadu a medzi colnými orgánmi s možnosťou revidovať e, tento colný kódex, ak to bude potrebné. A potom tretia oblasť, ktorá je dôležitá z môjho pohľadu a je to vec, ktorá sa týka kontrol dovozu kultúrnych tovarov. V súčasnom geopolitickom kontexte colné orgány e, zabezpečujú ochranu pred e, hrozbami, ktoré sú viac bezprostredné, ako je napríklad medzinárodný terorizmus. E, tu colná oblasť môže zohrávať a už zohráva podstatnú úlohu, pokiaľ ide o prerušenie financovania teroristických sietí. Viete, že rada ECOFIN niečo viac ako rok dozadu hovorila o vypracovaní stratégie na boj proti financovaniu terorizmu a ten návrh, ktorý dnes predkladáme, bol vypracovaný v tomto kontexte. Takisto e, chceme konštatovať, že organizácia Islamský štát, respektíve Daesh, nie je to štát ako taký, je financovaný okrem iného tým, že predáva kusy archeologických pamiatok, ktoré boli nelegálne dovezené do EÚ. Nad rámec financovania terorizmu, zisky, ktoré pochádzajú z takéhoto obchodovania, prispievajú aj k organizovanému zločinu, k praniu špinavých peňazí a k vyhýbaniu sa daní, daňovým únikom. Preto komisia minulý rok v júli pod mojou iniciatívou prijala nariadenie, ktorým sa zavádzajú kontroly, colné kontroly, pokiaľ ide o dovoz kultúrnych statkov a tovarov. Cieľ je jednoduchý. Musíme ukončiť takéto dovozy kultúrnych tovarov do EÚ, ktoré boli nelegálne získané v krajinách pôvodu. Takto budú mať e, colné úrady možnosť uzavrieť jednotný trh pred e, prenikaním takýchto kultúrnych eh, tovarov a nariadenie sa bude týkať aj oblasti slobodných prístavov. Ak sa pozrieme späť, eh, je tam 250 ročný limit, eh, to uplatňuje Spojené štáty, a bolo to potvrdené na úrovni OECD nemyslím, že musíme vytvárať naše vlastné Prahy, keď máme eh, medzinárodné eh, Prahy, ktoré sú akceptovateľné a ktoré už platia. Tento časový limit eh, povedie k vyhnutiu sa zbytočných nákladov na administratívu, na správu, bez toho, aby zabraňoval obchodovaniu s moderným umením. Nemôžeme byť príliš obmedzujúci a nemôžeme zabraňovať rozvoja kultúrnej ponuky kultúrnych produktov. Sú tam tri piliere takéhoto návrhu, nová definícia kultúrnych tovarov, ktoré sú predmetom e, dovozu, typy predmetov, artefakty, starobile spisy. E, to sa odvíja od definícií UNESCO. E, po druhé, nové povinnosti, pokiaľ ide o dokumentáciu. A môj predchádzajúci odkaz vlastne bol odkaz prevzatý z UNESCO, nie z OECD vraví pán komisár, čiže späť teraz dokumentácii. Nový generálny riaditeľ UNESCO je Francúz. Dovozcovia musia mať e, dovozné licencie pre takéto typy tovarov, pre iné e, skupiny alebo iné typy takýchto produktov, čo nie sú artefakty alebo starobilé knihy, tak e, dovozcovia musia byť súčasťou samocertifikačného systému, kde dokážu preukázať, že tieto tovary boli dovezené právoplatne a zákonne. Po tretie, tretí pilier, implementácia. Ako vždy, implementácia je e, nevyhnutná podstatná. Solné orgány môžu zabaviť a držať e, tovar, e, pokiaľ nie je možné preukázať, že bol dovezený, alebo teda vyvezený zákonným spôsobom. Tento legislatívny návrh bude prebiehať spolu s kampaňou pre zvyšovanie povedomia a školení pre celných pracovníkov, pre pracovníkov celných úradov. Nie je to nová e, profesia, ale určite je to nová oblasť e, práce pre nový predmet činnosti pre colných pracovníkov a opäť to bude vypracované spolu s UNESCO. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť tovarov, ktoré musia colníci každodenne kontrolovať, vzniká potreba vybaviť ich modernými nástrojmi a pravidlami tak, aby dokázali dobrým spôsobom realizovať svoje kontroly. Toľko úvodom do našej výmeny. Samozrejme chcem zvorazniť túto poslednú iniciatívu. To je naliehavá iniciatíva. Už som e, predstúpil pre dva výbory tu v parlamente a spoliam sa na Európsky parlament, e, tak aby sme dokázali rýchlym spôsobom túto iniciatívu schváliť. Zdá sa byť zmysluplná a v spoločnom záujme vojensky vyhrávame, pokiaľ ide o islamský štát, ale terorizmus zostáva závažnou hrozbou pre naše populácie. Takže rád odpoviem naše otázky. Ďakujem pekne. Európia. Ďakujem, eh, pani poslanky poslanci. Ďakujem pekne, pán komisár. Takže teraz by som rada dala slovo našim členom. Rožatun na zozname z EPP ako prvá. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za tieto aktuálne informácie a za to, že sa sústredíte na le bien culturel. Celé toto obdobie, ktoré, celý ten čas, ktorý ste venovali islamskému štátu a hroznej situácii, ktorá je s, tým, s ním spojená, no my sa tiež zaoberáme Brexitom do veľkej miery a preto by som rada vám položila otázku z trošku iného pohľadu, pokiaľ ide o colnú úniu. Mohli by ste nám dať stručnú informáciu o súčasnej situácii, pokiaľ ide o túto otázku, otázku rokovaní o Brexite a konkrétne o možných výsledkoch úprav po Brexite, ako bude vyzerať colná únia, respektíve možnosť, aby sa udržali súčasné pravidla colnej únie ešte niekoľko rokov po Brexite. To je veľmi horúca téma pre nás. A možno ďalšia vec sa týka zdaňovania, čo máte tiež vo vašom portfóliu. Najmä hlavné charakteristiky nového digitálneho systému zdaňovania v vo vnútornom trhu, keďže sme výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. My všetci súhlasíme, že je nevyhnutné, aby sa aktualizoval prístup k zdaňovaniu, aby sme zabezpečili, že zisky z digitálnej ekonomiky sú zdaňované férovým e, spôsobom a tú iniciatívu si veľmi vážime z našej strany. No rada by som poznala väčšie podrobnosti o tom, či je možné v nasledujúcom legislatívnom období a na základe konsolidovaného daňového základu e, daň e, spoločnosti správnických osôb, ako z toho budú profitovať malé a stredné podniky v EÚ, najmä v rámci vnútorného trhu EÚ. To by zaujímalo mňa i EPP. Ďakujem pekne. Ďakujem, Rušan. Nikola Tanci, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel neformálnym spôsobom poďakovať, ale podstatným spôsobom poďakovať komisárovi Moskovičemu za víziu, ktorú predostrel, pokiaľ ide o colnú politiku. Ja si myslím, že spomedzi tých mnohých politík, ktoré realizujeme, zdá sa, že táto troška zanedbávaná. Pričom ja sa domnievam, že je to jeden z podstatných prvkov ochrániť jednotný trh v rámci svojich vonkajších hraníc. To si myslím, že je jeden z podstatných bodov. Minulý týždeň na plenárnej schôdzi sme odhlasovali návrh nástrojov obrany obchodu, ktoré boli veľmi dôležité. Bolo to naozaj veľmi e, dôležité. Máme tu trh, ktorý je globálny a preto je nevyhnutné, aby európsky trh bol chránený pred aktivitami, ako je dumping zvonka, pred nekalou konkurenciou zvonka, ale zdá sa, že všetko toto vyjde na vnívoč, bude to márne, ak nebudeme mať hranice, ktoré budú fungovať a plniť svoju úlohu. To znamená, ktoré budú brániť pred vstupom falšovaných produktov, tovarov, ktoré budú chrániť pred eh, príchodom do Európy teda produktov, ktoré nie sú vybavené tými potrebnými bezpečnostnými eh, špecifikami. Eh, ja sa stotožňujem s tým, čo ste nám vy poskytli ako víziu, pán komisár, ale chcel by som vyjadriť niektoré obavy. Poprvé, Nový colný kódex e, bude problematický z pohľadu implementácie, pretože ide sa cestou ďalších výnimiek a odchyliek v niektorých prvkoch, ako ste už avizovali. To nie je príliš pozitívny fenomén. Po druhé, smernica, ktorá sa týka sankcií e, v oblasti colnej, e, ktorý parlament schválil a teraz je to pred radou je ťažké spolahnúť sa na efektívny colný systém bez toho, aby bol uniformný systém sankcií, kontrol a minimálnych štandardov, e, ktoré budú slúžiť e, na ochranu jednotného trhu pred rôznymi vplyvmi. Chcem vedieť od vás, pán komisár, či plánuje komisia nejakú politickú aktivitu na úrovni rady aj. A ďalšia vec, ktorú už načetla aj moja kolegyňa Roza Thun, téma Brexitu, je jasné, že tu je istá dynamika, ktorá sa týka vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou zvyškom, ale je tu moment, e, keď sa pozrieme teda na stanovisko parlamentu a komisia sa s tým stotožnila, že nie je nevyhnutné robiť e, tvrdú hranicu hard border medzi dvoma Írskami, je ale treba zabezpečiť, aby toto nebol ten slabý bod, to slabé miesto ochrany vonkajšie hranice vnútorného trhu. Neviem teda, či tá diskusia, ktorú ste realizovali aj na úrovni komisie, alebo s hlavným vyjednávačom pánom Barnierom, či ste identifikovali reálne formy ochrany toho vnútorného trhu a urobiť tak v kontexte scenára, ktorý by nebol hard border, nebol to tvrdou hranicou, tak ako nikto nechce, či sú nejaké novinky. A nakoniec WebTax, daň e, z webových služieb. E, môže podľa vás táto iniciatíva mať nejaký priestor alebo môže sa nejakým spôsobom konkretizovať v čo najkračom čase a ako to hodnotíte aj z pohľadu hraníc. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za ICR, ten Dalden. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, ale ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste prišli. Myslím, že je jasné, že cel, celná únia, celá sú veľmi komplexná téma a môžem vám povedať, že mnohí v Británii si teraz len uvedomujeme, ako komplikovaná môže byť otázka cieľ. Mám však dve otázky, ktoré sa netýkajú Brexitu. Prvá sa týka de minimus de minimus hodnoty, prach v súčasnosti pri elektronickom obchode v súčasnosti tento prach je 22 eur za dovoz. Eh, cez e-commerce ja mám množstvo voličov, nielen v Británii, poznám ľudí v Belgicku a ďalších členských štátoch, ktorí boli zasiahnutí týmto. Nekupujú niečo online eh, zo so štátov mimo EÚ, a prvé, čo dostanú, je dostanú z colného úradu list, najmä v červenom, kde sa uvaluje e, daň, e, clo dodatočné, čo ich samozrejme odracuje. Keď e, niečo prinesiete so sebou, zo zahraničia, tam máte prach 400 eur. Aké je odôvodnenie, prečo de prach pre e-commerce? tovary. A nemalo by, nemali by sme to vnímať ako rast, podporiť rast e, elektronického obchodu, pokiaľ by sme mohli presvedčiť e, obchodných partnerov, aby to mohli robiť pokrok, ako je pre spotrebiteľov, to je prvá otázka. A druhá otázka sa týka elektronických systémov. Opäť, keďže som zo Spojeného kráľovstva, mám isté pochopenie pri komplexných elektronických systémoch. Tie sú samozrejme komplexnejšie, ako to vyzerá. Ale to bola zásadná iniciatíva, ako modernizovať colné dohody, ale je tu problém s povinnosťou, ktorá je uvalená na členské štáty, ktorá sa nesplňa. A mm, to má vplyv samozrejme na naše vzťahy s partnermi, takže tri, tri otázky v tejto súvislosti. Prvé, aký dopad zvažuje komisia, že to bude mať z dôsledku toho, že sa termín nedodržal? Keď kódex bol dodržaný, bol prijatý v roku 2013, prečo až teraz sa ukazuje, že systémy nie sú pripravené a ne, nefungujú? A nevysiela to vo všeobecnosti negatívny precedent. Komisia tak veľa úsilia zvenovala politického kapitálu, e, digitálnych a online politik vo všeobecnosti. To kľúčová oblasť pre túto, túto komisiu. A nie je teraz kontraproduktívne, že takto sa e, ľahostajne stavia voči členským štátom, ktoré spôsobili toto omeškanie? Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, Dan. Možno by sme zobrali tieto tri otázky a potom v druhom kole. Alebo Denis, ešte nech sa páči, Denis. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Sú to prakticky otázky. Praktickejšie je tie otázky za sebou. Viacere. Ja chcem povedať, že som trošku sklamaný zo spôsobu, akým kom, pán komisár argumentuje. E, do roku 2020 až 2025 musíme počkať, všetko je to veľmi komplexné. Áno, myslím si, že holandské colné orgány neboli spokojné s týmto návrhom. Povedali, majú dobrý systém a my teraz musíme čakať na všetky ďalšie členské štáty, tie zatiaľ nemajú takéto systémy a na ne musíme čakať. Až potom budeme môcť spoločne uh, pracovať. Takže toto je sklamanie, že teraz prichádza takéto omeškanie, uh, Eh, to je práve to, prečím Holandsko malo obavy. Den to už naznačil, ja cítim jednoducho v komisii málo ambícií a očakával by som, že to skutočne bude pre vás prioritou. Javí sa mi to tak, že eh, na členské štáty ste netlačili dostatočne. Ako môže komisia pomôcť možno peniazmi alebo know-how, prečo to všetko tak dlho trvá, toto zavadzanie v členských štátoch. Druhý bod. V oblasti cieľ sme zvyknutí na tzv. rizikové modely. Pri kultúrnych tovarov sme mali nejaké dobré návrhy, ale zodpovednosť je na colných orgánov a zistujeme v praxi, že korupcia zohráva čoraz väčšiu rolu v Holandsku už e, máme množstvo korupčných prípadov. Transparency International nás síce neuvádza hore na zozname, ale v oblasti cieľ máme problémy a tu korupcia naďalej pretrváva. Áno, sú tu nové systémy a tieto nové systémy i pre colných úradníkov ponúkajú nové možnosti, ako e, tovary, e, zabezpečiť tok tovarov tam, kde nie sú kontroly, alebo tam, kde sú dobré skúsenosti z minulosti, čiže šanca pre možnosť e, dostať sa na trh prostredníctvom skorumpovaných miest, skorum, mapovaných článkov v colnej správe, tá je možná. Otázka je, v akom vzťahu je colná politika v súvislosti s politikou boja proti korupcii. Existujú nejaké konkrétne návrhy, ktoré by ste mali? Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Ďakujem pani, pani predsednička, ďakujem ja kolegov. E, možno budem trošku opakovať veci, ktoré už boli spomenuté. V prvom rade samozrejme colná spolupráca, tá je kľúčová pri naplňaní eh, vnútorného trhu. A máte úplne pravdu, pokiaľ ide o právne činnosti, ako môžeme eh, riečiť. Spomenuli ste artefakty, máme tu cigarety, máme tu množstvo položiek a sme len tak silní ako 20 členských štátov, onelo 27 ich bude. Eh, a otázka, ako môžeme väčší tlak vyvinúť? Príjmame rozhodnutie, spomenuli ste do roku rok 2013. My keď sme to v 2013 eh, diskutovali, viacerí sme tu boli, neznamená to, že sme si to neuvedomili a 4 roky prešli a stále vedieme rovnakú diskusiu a čo členské štáty. Vidíme, že členské štáty nenaplňujú to, čo majú pre našu úniu, čiže otázka je, čo môžeme urobiť lepšie, ako môžeme efektívnejšie pracovať. Hovorili sme o technologických riešeniach technologické riešenie, ja pokiaľ bude vôľa, môžu tu byť. Trošku sme sklamaní, že tu nie je viac členov prítomných. Otázka cieľ, colná otázka zdá sa, že je často bokom, ale je absolútne kľúčová pri vnútornom trhu, takže musíme, očakáva nás ďalšie predsedníctvo, budeme mať voľby do Ruského parlamentu a tieto dôsledky sú veľmi závažné pre e, Spojené kráľovstvo i EÚ, ako po Brexite bude prebiehať táto spolupráca. O viacerých, viacerých scenároch sa hovorilo 29. marca o 29. marca EÚ opustí e, Spojené kráľovstvo o polnoci, takže ten dátum sa blíži a my tu máme kľúčovú zodpovednosť, pretože e, Spojené kráľovstvo to robí a otázka je, čo sa, bude, čo sa udeje vo zišku Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Katrin. A ešte tu máme Perení Žerizia. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár, za vaše za vaše vystúpenie, kde si sa nami venovali kontrol eh, riešeniu eh, kultúrneho dedictva. Ja by som mal tu 4 otázky k upresneniu. celný kódex s informáciami, ktoré ste uviedli. Trochu sme sklamaní, pokiaľ ide o lehotu termínov, to je prirodzené, ale máte v úmysle okrem tejto výmeny názorov vypracovať písomnú správu o postupe prác, tak ako to žiadal Európsky parlament predpokladám, že to nastane a to nám tiež umožní, aby sme sa lepšie, podrobnejšie zoznámili s postupom o jednotlivých témach a problémoch, na ktoré naražajú napríklad členské štáty a zodpovednosti jednotlivých členských štátov. Jedna otázka tu už zaznela, ja sa k nej pripojím. To je otázka harmonizácie colných sankcií. Je potrebné mať spoločný text pre jednotný a efektívny trh, ale harmonizované sankcie umožnia zabrániť narušeniam v jednotlivých členských krajinách, pretože vidíme, že na rade existuje istý odpor proti tomu, takže zlepšuje sa to. Potom je tu otázka vnútorného trhu a kontrol hraníc. Jedna z úloh colnej správy je zabrániť falzifikátom pri vstupovaní na európsky trh. Na to potrebujeme spoločné definície. Týka sa to niektorých výrobkov, napríklad polnospodárskych, ktorí majú vysledovateľný dôvod, ale pri iných neexistuje európska definícia, takže sa môže stať, že ide o falzifikát, i keď sa to tak nevolá. Je to napríklad nejaká remeselná práca, ktorá nie je geograficky označená, ale zároveň to môže byť napodobnené a komisia by mohla predložiť návrh k definovaniu týchto údajov o zemepisnom pôvode a toto by pomohlo colným správam, ako bojovať proti týmto falzifikátom. Potom je to otázka zdanenia a zjednodušenia pre malé a stredné podniky. Pokiaľ ide o vnútroeurópsky obchod pri DPH a rôzne systémy DPH. V súčasnosti sa to nevzťahuje na spotrebnú daň, takže prichádza k fragmentácii európskeho vnútorného trhu. Najmä mám na mysli konkrétny typ obchodu, je to obchod s vínom, kde výrobcovia v súčasnosti nemôžu ľahko vyvážať kon- konkrétne pre klientov v iných krajinách, pretože spotrebná daň je komplikované vyučtovanie. One-stop shop, podobne ako pri DPH, by uľahčilo fungovanie vnútorného trhu v tejto oblasti úplne legálne. A či je možné o tom uvažovať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za kvalitné vystúpenie. Takže ďakujem vám. Je tu veľa otázok. Nech sa páči. Máte slovo, pán komisár. Začal by som takou všeobecnou odpovedou. Komisia nie je málo ambiciozná v otázke cla. A keď je to zložitá otázka, je to rozhodne zložitá, zásadná, rozhodujúca otázka a je potrebné na to upozorniť aj verejnú mienku. A taktiež ste nehovorili dosť o opatreniach proti obchodovaniu e, proti obchodovaniu s kultúrnymi statkami, čo asi prejav za súhlasu s týmto návrhom, pretože takto máme možnosť zdôrazniť pozitívnu úlohu colných správ. Ale teraz k vašim otázkam. V prvom rade k Brexitu. Ospravedlňujem sa, ale sklamem vás máme len jedného vyjednavača v komisii, Michela Barniera. Samozrejme, že je do toho zapojený každý komisár. A ja mám na starosti prípravu rokovaní pre oblasť mojej kompetencie, ale rokovania vedie hlavný vyjednávač. Ja nerokujem o colniciach a clách a podobne e, e, a nerikujem so svojím britským proťažkom, proťažkom ja len pomáham pri pracovaní stratégie EÚ. A ďalšia vec, kde vás všetkých sklamem, ktorí sa ma pýtate na Brexit, je to, že najprv sa musia robiť e, prvé kroky. A je nám úplne jasné, že v prvom rade musíme vyriešiť tie otázky, ktoré budú viesť k separácii, k rozvodu, k odčleneniu. A to sú finančné otázky, vyrovnanie práva občanov a otázka hraníc, najmä v Írsku. Skôr, než sa dostaneme e, k rokovaniam o budúcnosti našich vzťahov, my chceme, aby vzťahy boli blízke, budeme musieť dojednať rôzne úpravy, dojednania, E, prechodné obdobia, obchodné dohody, colnú úniu, jednotný trh. To bude v jadre týchto rokovaní, ale tie môžu začať až potom, keď ukončíme tú prvú časť rokovaní. A tam, ako vieme, nie, že by sme boli v slepej uličke, ale máme ťažké časy a očakávame a dúfame, že dojde k významnému pokroku pred koncom tohto roka. Pracujeme na tom a tu hovorím v prvom rade o EÚ, ako aj o UK a a pôjdeme týmto smerom, ale uvedomujeme si, že otázky colníc, clá, hraníc budú v ďalšom kole ústrednou témou a určite sa na to pripravujeme, nebudeme improvizovať, ale chcem povedať, že keď hovoríme, že first is first, prvé najprv, že už, nepripravujeme stratégiu na druhé kolo, samozrejme, že sa na to tiež pripravujeme. Pokiaľ ide o digitálne zdaňovanie, Je to veľmi dôležitá oblasť, o ktorej sa už pomerne rozsiahlo rokovalo v rámci G20 aj v OECD. Mám takú troj zložkovú odpoveď. V prvom rade je to celosvetový problém. Nie je to nejaký národný, vnútroštátny alebo európsky problém. Je to celosvetový problém, ktorý treba riešiť globálne. A preto sa chce EÚ zúčastňovať na tejto hre v rámci OECD a nájsť riešenie, ktoré by bolo spoločným riešením aj pre našich amerických priateľov. Ako viete, v OECD je pracovná skupina, ktorá, vypracu, ktorá začiatkom roku 2018 vydá správu a potom keď budeme mať výsledky tejto pracovnej skupiny, tak to využijeme na najbližšom stretnutí G20 na úrovni ministrov hospodárstva a financí a budeme hľadať ďalšie riešenia. To je prvý krok. Po druhé, rovnako sme si vedomi toho, že sme stále viac integrovaní ako jednotný trh, ako únia a pravdepodobne budeme musieť mať aj vlastnú legislatívu ako som povedal, je to globálny problém, ktorý potrebuje globálne odpovede a je to aj štrukturálny problém, ktorý potrebuje štrukturálnu re e, reakciu. A podľa komisie je to CCTP. Z viacerých dôvodov, nebudem to teraz tu veľmi rozoberať, ale tento návrh už existuje, to je to najrychlejšie. Tento návrh je ambiciózny a tento návrh je aj vhodnejší na zavedenie konceptu digitálnej prítomnosti v rámci zdaňovania spoločnosti v budúcnosti. Ja viem, kedy nám končí náš mandát v novembri roku 2019. Ja si myslím, že môj mandát bude úspechom, pokiaľ ide o daň, nie, ak sa nám podarí prijať CCTP počas nášho mandátu pretože tam skutočne prichádzame so zdaňovaním pre 21. storočie a tam patrí aj digitál. A teraz tá tretia rovina, sú aj iné návrhy, najmä z krajiny, ktorú poznám najlepšie, lepšie možno ako mnohí druhí, ktorá zvyčajne hovorí, že nemôžeme tak dlho čakať, potrebujeme rýchle riešenia, niečo konkrétneho, tu a tam a tak ďalej. Ja by som bol k tomu aj naklonený s jednou podmienkou a síce, že tieto konkrétne rýchle riešenia nesmú škodiť, blížiť tej možnosti e, dopracovať sa k štrukturálnej reforme. Tam nemôžu byť protirečenia medzi týmito návrhmi a tým ústredným návrhom komisie pre, a pre EU, čo je CCTP. To je zdaňovanie spoločnosti, daňový základ zdaňovania spoločnosti ale chcem úplne jasne povedať, že potrebujeme v roku 2018 silný návrh a komisia príde s týmto návrhom v marci alebo v apríli roku 2018, pretože chceme, aby sa prijal ešte skôr, ako nám skončí mandát. A ja viem, že nielen náš mandát končí, ale aj váš mandát bude končiť. A Musíme využiť čas, ktorý ešte máme a to je rok 2018. Ten bude najhektickejší a potom pomaly začne ďalší cyklus, ktorý bude tiež dôležitý. Takýto mám aj názor na e, daň, kvalizačnú daň, na ktorej pracuje Nikola Danty. Pozeráme sa aj na ďalšie možnosti ale to nie je môj e, e, to nie je moja preferovaná možnosť, nie je to ani môj najlepší scenár. Je to možnosť, ktorá môže existovať, ak to bude v súlade s tým celkovým prístupom a riešením CCTP. Teraz Brexit a prístavy. To sa týka aj obnovy hraníc medzi EÚ a UK s osobitnými postupmi a kontrolmi, kontrolami. A to, ako som povedal, to sa bude riešiť v druhej fáze rokovaní o Brexite. Pokiaľ ide o UCC mandát a implementáciu, náš colný kódex nadobudol účinnosť v maji 2016. Je to zložitý veľký kus právnych predpisov a nový colný kódex predstavuje celkovú e, modernizáciu colnej situácie, poskytuje väčšiu istotu podnikom. To je to, čo potrebujeme v colnej únii a umožňuje voľný tok tovaru v EÚ aj z EÚ a je to aj materiál, ktorý dáva väčšie väčšiu istotu, zrozumiteľnosť colným zamestnancom a obchodníkom a členským štátom. Ďalej rokovania o právnom rámci pre porušovania colných predpisov a o sankciách. V júli tohto roku parlament dokončil svoje prvé čítanie s tým, že chce tlačiť na radu, aby konala. A chcem povedať, že Niektorá, niektoré z obvinení komisie nie sú celkom vinou komisie, ale veľmi často je to tak, že tá lopta je v rukách členských štátov. To je všeobecná poznámka. Nie, nie je to pravda pre všetko, čo som... No. Takže komisia akceptovala časť pozmeňujúcich návrhov parlamentu a informovala radu aj parlament tento rok v septembri. My sme toho názoru, že na tomto základe by mohli začať rokovania v Rade a preto prijatie správy parlamentu a návrhu komisie je veľmi dôležitým krokom vpred, aby sme dosiahli pokrok v tomto spise a my sme presvedčení, že neexistuje dôvod na to, aby sa návrh stiahol, keďže doteraz neboli, sa nerokovalo o texte článok po článku. Pokiaľ ide o falšované tovary, tak si plne uvedomujeme, že obchodovanie s takýmito falošnými falzifikátmi je rozšírené. Sledujeme aj e, vykonávanie predpisov, ktoré sa týka práv duševného vlastníctva to poskytuje e, ochranu proti porušeniam práv duševného vlastníctva, ale musíme byť aj proaktívni. My vieme, že 80 takýchto tovarov pochádza z Číny, Kat a 20 e, tam je toto, treba chytiť mačku, že? A 8% z Hongkongu a preto máme dva akčné plány pre Hongkong a Čínu. Šie zdieľame informácie a lepšie sa e, zameriavame na podozrivé lode. Pokiaľ ide o tovary, ktoré nesplňajú podmienky, tak informácie medzi colnicami a orgánmi dohľadu sú tu veľmi dôležité a pracujeme v rámci balíka E, o tovaroch a pracujeme na právnom akte, ktorý by posilnil rámec kontrol a podporoval systematickejšiu spoluprácu a výmenu informácií medzi jednotlivými orgánmi. Čo budeme robiť preto, aby sme zabezpečili, že online platformy tiež platia dane tam, kde pracujú? Budúcnosť, ako vieme, je digitálna a tu znovu posudzujeme rôzne možnosti, ako sme to oznámili v oznámení zo 17. septembra. Pýtali, sa ma, pýtali ste sa ma ešte, čo spravíme s výnimkou DPH pre malé balíčky do hodnoty 22 eur. Tam je to oslobodenie od DPH viac ako 50 miliónov balíčkov prichádza do EÚ bez platenia DPH. Je to systém, ktorý umožňuje veľké zneužívania a narúša to aj podnikateľské prostredie v EÚ pretože znevýhodňuje európske podniky, pretože tie musia platiť DPH od prvého e- predaného eurocentu na rozdiel od zahraničných a e, hodnotné tovary ako e, ja neviem, smart telefóny, tablety sú vždy podhodnocované, aby sa tomu vyhli. Preto sme sa rozhodli zrušiť túto výnimku. Je to v našom návrhu, e, legislatívnom návrhu, tak, aby by e, colné deklarácie sa týkali všetkých balíčkov, aj malých, bez ohľadu na ich hodnotu a bude to platiť aj pre poštovné zásielky. A elektronický tok údajov umožní colným správam kontrolovať E, podozrivé zásielky alebo rizikové zástavky a je pravdepodobné, že 75 balíkov pod hodnotu 150 eur sa bude deklarovať cez minimum stop shop. To sa ukázalo ako dobré riešenie a takéto rozšírenie je dobrou cestou. Ako pokračovať? Pán Tojon. Počul som, čo ste hovorili o ambíciách. O koho ambíciách hovoríte? Ja znovu sa necítim tu nabiť predmetom útoku, pretože komisia je ambiciozná v oblasti colníc, ale je jasné, že sa musíme pozrieť aj realite do očí. A tá je taká, že ide o veľmi zložitú úlohu. Náklady na zavedenie nových systémov sú vysoké a preto si musíme uvedomiť, že tých 17 elektronických systémov napojených na kódex sa nedá dokončiť pred rokom 2020. To by bolo nečestné a nereálne toto povedať, ale komisia si myslí, že znovu, chcem pak, že 80 toho, čo sa má dosiahnuť, sa spraví do roku 2020 a takto reagujeme na požiadavky niektorých členských štátov, ako aj predstaviteľov obchodu, aby sme odložili na neskôr ten konečný limit implementácie niektorých systémov, nie všetkých, až do roku 2025. A zdá sa, že to bude reálny prístup pretože ambicioznosť bez realizmu sa nazýva fantázia a preto sme podrža, pozdržali tieto systémy výpočtovej techniky, avšak e, konzultujeme členské štáty, predstaviteľov obchodu, skôr než prídeme s novými plánmi. My by sme samozrejme chceli, aby veci išli rýchlejšie, ale musíme akceptovať, že, tieto členské, že členské štáty to chcú takto k tomu, čo povedala pani Rozier, beriem na vedomie, čo ste povedali. Na, nie na všetko sa dá ľahko odpovedať, najmä pokiaľ ide o niektoré body, ale chcem povedať, že je písomný materiál komisie, ako to žiadala. Pokiaľ ide o spotrebné dane, tak to je situácia pri predaji na diaľku na jednotnom trhu. A tu uvažujeme o tom, že by sa ten one-stop shop mohol rozšíriť aj na úhradu spotrebnej dane. Ale myslíme si, že najprv je to treba sfinalizovať pre DPH, čo by mohlo byť už tento rok na ECOFINE tá téma, o ktorej ste hovorili málo, to znamená nezákonné obchodovanie s kultúrnymi statkami, tak to by som bol veľmi rád, keby všetky tri výbory, ktoré si ma vypočuli, by aj umožnili rýchly postup pri tomto významnom návrhu, ktorý ďalej umožní našim colným pracovníkom aby využívali nástroje na väčšiu účinnosť v svojej činnosti. Ďakujem, pán komisár. Ešte jedna otázka ku kultúrnym statkom, pretože si myslím, že je potrebné na že je potrebné na vnútornom trhu dať aj colníkom nástroje na túto citlivú oblasť a vy ste tiež zdôraznili úlohu colných orgánov. Podľa nás to nie je komerčný tovar, ako si niektorí myslia. Neviem, či máte nejaké nápady k tomuto. Je to otázka pre colnú správu, ale je to veľmi osobitná téma a pristupuje sa k nej v rámci boja proti financovaniu terorizmu a je to súčasť stratégie, ktorú pripravujeme pre radu a myslím si, že je to aj veľmi, veľmi ambiciozne, lebo chceme skoncovať s vykrádaním svetového dedičstva a chceme, aby sa e, nachádzalo tam, kam patrí a chceme zabrániť aj organizovanému zločinu. A preto tento návrh sa podal osobitne, pretože má veľmi osobitný cieľ. Colníci už na tom pracujú a ja viem, že mnohé vlády, štáty, Francúzsko napríklad, navštevujú aj našich colníkov v teréne aby videli, ako to funguje napríklad na letisku Charles de Gaulle, ako vyzerá zaistenie sírskeho umeleckého diela artefaktu, ktorý, ktoré bolo drahšie ako 60 tisíc eur a chceme dať našim colníkom viac právomoci a chceme, aby boli aj zodpovednejší. To znamená, že to bude významný krok vpred a je to určite e, ďalším krokom vpred pri tomto osobitnom procese a určite to nie je podnikateľsky orientovaný prístup. Ďakujem pekne, nie sú ďalšie otázky poslancov, tak by som sa chcela poďakovať. Pán komisár, ďakujem pekne za vašu návštevu a môžete sa spolahnúť na náš výbor, na našu spoluprácu. Ďakujem pekne. Vždy rád budem chodiť k vám do výboru, aby sme spoločne hovorili o tejto téme, ktorá si myslím zaslúži väčšiu popularizáciu, ale je dôležitá a zaujímavá. um, so uh, I think it's... Dobre, to bolo veľmi zaujímavé. Ten čas, ktorý sme strávili s pánom komisárom Moskovičím, nakoľko musím odísť, a Dita ešte stále sa neprehryzla premávkou. Roža bude tak milá. Nahradí ma, pokiaľ nepríde Dita. Roža týmto tiež do predsedníckého kresla. Ďakujem pekne, vidíme sa zajtra. Thank you for president. This is just for a few minutes, because I... Toto je len e, záležitosť pár minút, e, pretože dúfam, že Dita za chvíľočku príde. Neviem. No dobre, minút. Pár minút. Ale teraz prechádzame k bodu číslo 6 e, nášho programu. síce ročná správa o politike hospodárskej súťaže. Spravodajkyňa a dám jej slovo o pár sekúnd. Kristal Šaldemóze. Toto je jednoduché stanovisko e, v zmysle pravidla 53, pokiaľ ide o ročnú aktivitu a monitorovaciu správu výboru EKON ohľadom hospodárskej súťaže, politiky hospodárskej súťaže Správa parlamentu je vypracovaná v reakcii na e, správu komisie, ročnú správu komisie, pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže EÚ za predchádzajúci rok a tá správa Ekonu je uvedená aj v prílohe 1, pokiaľ ide o rozhodnutie COP, pokiaľ ide o umožnenie alebo povolenie správ z vlastnej iniciatívy a tým pádom je predmetom automatického schválenia tu, na našom výbore. Tým pádom som ukončil tento úvodný bod. Mám tu e, zoznam tieňových, ale najskôr by mala ísť Kristal Šaldemoze. Dostáva slovo. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, je dobré vás vidieť na predsedníckom kresle. Pôjdem po dánsky, ak mi dovolíte. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za slovo. Ako povedala pani predsednička. Je to výročná správa komisie, pokiaľ ide o ich prácu vo veci politiky hospodárskej súťaže a toto je náš príspevok eh, k tomuto počinu. Chcela by som povedať, že máme dobrý dôvod eh, chváliť Európsku komisiu za skvelú prácu, ktorú robí eh, na poli politiky hospodárskej súťaže. To, čo my riešime v rámci našej správy, sa netýka tak e, nejakej kritického hlasu, skôr vyjadrenia túžby sústrediť sa na niektoré konkrétne oblasti, ale celkovo si myslím, že robia dobrý kus práce. Samozrejme je dôležité, aby vnútorný trh fungoval dobre a na to, aby sme to dosiahli, je nevyhnutné zabezpečiť správne uplatňovanie pravidiel, ktoré sú nevyhnutné na to, aby spoločnosti mohli dobre fungovať aby spotrebitelia a občania eh, mali prospech z trhu. Samozrejme, treba ešte spraviť veľa vecí v tomto ohľade, ale v tomto stanovisku eh, spomíname viacero vecí, ale skôr ako budem eh, hovoriť o tých kompromisných návrhoch, chcela by som sa poďakovať všetkým spravodajcom, ktorí sa zapojili do tejto správy. Myslím, že sa nám podarilo vypracovať 10 dobrých návrhov kompromisov, ktoré nám poskytujú veľmi dobre vyváženú správu, ktorá je veľmi blízko našej oblasti pôsobnosti a potom ďalšie, ktoré sa vo všeobecne, viac všeobecne vyjadrujú o politike hospodárskej súťaže a veci, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu zabezpečenia fungovania vnútorného trhu. Minimálne tri skupiny podporujú všetky naše návrhy a ostatné skupiny tak robia v prevažnej miere s výnimkou iba niekoľkých bodov, Teraz ale máme kompromisy k viacerým témam a nebudem čítať všetky tie návrhy. Niektoré z tých návrhov súvisia s počiarknutím nevyhnutnosti boja proti nekalej a nezákonnej súťaži. Chceme spravodlivú platbu daní od všetkých aktérov vnútorného trhu a chceme sa viac e, sústrediť na udržiavanie a uplatňovanie pravidel, ktoré sa týkajú e, vnútorného trhu, pretože to môže byť veľmi na prospech malých a stredných podnikov, ak budeme jednotným spôsobom dokázať e, a uplatňovať naše pravidlá. Takisto tam máme aj príspevok, ktorý sa týka zabezpečenia fungovania digitálneho vnútorného trhu lepším spôsobom, tak aby sme opäť zlepšili hospodárskú súťaž a aby sme sa ubezpečili, že naše pravidlá budú skutočne presadzované Chceme ale zároveň skúmať aj nové e, pravidlá, ktoré by sa týkali fungovania trhu, napríklad online platformiem vnútorného trhu a takisto sa chceme ubezpečiť, že spotrebitelia budú mať e, prístup k istému typu e, kolektívnej žaloby. To bude nevyhnutné v prípade, že spotrebitelia majú byť aktívnou stranou v rámci vnútorného trhu, tak budú musieť byť vybavení takýmito nástrojmi. A takisto chceme pracovať na tom, aby sme sa ubezpečili, že budú presadzované jednotnejším spôsobom aj pravidlá vťahujúce sa k verejnému obstarávaniu v porovnaní so súčasným stavom. Tento výbor sa ubezpečil, že nové pravidlá pre verejné obstarávanie budú správnym a korektným spôsobom používané na prospech spoločnosti a podnikov to je tak povedať ten rámec, do ktorého sme zasadili ten náš text. A som si istá, že nakoľko sme mali e, takú dobrú podporu, pokiaľ ide o kompromisné návrhy, e, predpokladám, že to bude zapracované v tej komplexnosti a v celosti do nášho textu. Takže ďakujem za spoluprácu, dúfam, že táto podpora zotrvá aj zajtra pri hlasovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, Kristal. Máme niekoľko tieňových. Nevidím mnohých z nich v miestnosti, ale pár ich je tu. Jiří Pospíšil, ktorý sa ospravedlnil, ale ako viete, oni teraz akurát kreujú vládu v Českej republike, zrejme to ho doma zdržalo. Je text od neho, ktorý ma poprosil, aby som prečítala, takže ak môžem, prečítam. Uvádza sa v ňom práca na stanovisku s pani spravodajkyňou bola veľmi konštruktívna. Podarilo sa nám dosiahnuť dobré kompromisy. V všeobecnejšej rovine náš principiálny postoj sa týkal e, sústredenia sa na politiku hospodárskej súťaže a nerozširovať e, rozsah toho stanoviska na iné e, politiky, ako ekonomickú, teda hospodárskú, respektíve sociálnu. Takisto sme nástojili na jednoznačnosti použitej terminológie a formulácií, hlavne v citlivých veciach ako zdaňovanie a vysielanie pracovníkov, tak aby sme sa vyhli zmetku a rozchádzajúcim sa výkladom. Niekedy je pravda, že menej je viac. A pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže, sme presvedčení, že vo všeobecnosti máme dobré pravidlá, ale niekedy buď z dôvodu nedostatočnej, respektíve nekonzistentnej aplikácií nie sú uspokojivé. My sme sa riadili pravidlom, že naša politika hospodárskej súťaže by mala nabádať príslušných aktérov, aby zabezpečili lepšiu a konzistentnú implementáciu existujúcich pravidiel. Povedané konkrétne, som rád, že sme našli kompromis, e, pokiaľ ide o text a pokiaľ ide o tie daňové záležitosti, hospodárskú súťaž v rámci digitálneho vnútorného trhu, počiarkujú dôležitosť financií v rámci politiky hospodárskej súťaže. Oslabili sme výzvu na kolektívnu nápravu. A doplnkové právne nástroje podľa nás patria na národnú, na vnútroštátnu úroveň a mali by sme sa vyhnúť zasahovaniu do pôsobnosti a zodpovednosti národných orgánov, ktoré majú na starosti implementáciu politiky hospodárskej súťaže na tej národnej úrovni. Chcel by som sa opäť poďakovať pani spravodajkyni a všetkým tieňovým za ich spoluprácu a za otvorenosť, čím urobili takýto kompromis e, možný, takýto dobrý. A toľko pán pospíšil, e, pani Mobarik nevidím, niekto v jej mene, dobre, Daniel Dalton vystúpi v mene pani Bobarik. Áno, ďakujem pekne. Pani Bobarik sa ospravedlňuje za to, že nemôže byť e, tu. Bohužiaľ, dnes jej let mal nejaké problémy zo Škótska. Chce sa poďakovať Christel a jej týmu za prácu, ktorý vykonal na kompromisných návrhoch. EKR môže podporiť väčšinu navrhnutých kompromisov a všeobecné smerovanie, všeobecný tónus toho stanoviska, ale EKR nepodporí kompromisy 2 a 6, Nemôžeme podporiť kompromis 2, nakoľko text je príliš nejasný a odklonil sa od ústrednej téme, témy tejto správy, a síce politiky hospodárskej súťaže. Myšlienka, že tam bude dostatočný príspevok z daňových zdrojov, z daňových platieb, to sa dá vykladať rôznym spôsobom. To je podľa nás zavádzajúce a odkláňa sa to od toho hlavného zamerania správy a to nie je z toho dôvodu, že by sme tam nechceli mať e, dostatočný dostatočný podiel daňových platieb, ale je to príliš komplexná vec, aby sa to takto riešilo v tejto časti textu. Ako povedala komisia, máme isté globálnejšie problémy s takýmto daňovými záležitostiami a tie treba aj globálne riešiť. Pokiaľ ide o 6, tak to je zavedenie kolektívneho spôsobu nápravy a zatiaľ čo EKR chce, chce sa ubezpečiť, že tie strany budú patričným spôsobom odškodnené a na tom pracujeme a pracujeme aj na iných správach, tak aby sme zabezpečili nejaké režimy kolektívnej nápravy. Páni Bovarak sa domnieva, že musíme ďalej uvažovať nad tým, ako k tomu čo najlepšie pristúpiť. Záverom by chcela poďakovať kolegyňam za to, že zapracovali niektoré dôležité myšlienky, ktoré predostrelo EKR a EKR sa bude pozerať na to, ako je možné dosiahnuť ciele efektívne digitálneho vnútorného trhu lepším formulovaním politík a nie ísť cestou teda jedno, napasovanie jedného riešenia pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Denis De Jong, tiež tieňový a nikto iný, nikto ďalší. Dobre. Denis, môžem ťa poprosiť? Ďakujem veľmi pekne, Roža. A ja musím eh, povedať eh, veľké vďaka spravodajkyni za skvelú prácu na stanovisku. Pre nás je vždy veľmi dôležité v prvom rade sa ubezpečiť, že hospodárska súťaž je v pôsobnosti IMKO, lebo to výsostne súvisí s vnútorným trhom. Ale ak sa pozriete na to, ako vnútorný trh, trh funguje, niekedy nadobudáte dojem, že stačia traja aktéry na trhu a to ma nenaplňa príliš dobrým pocitom, hlavne ak trh nie je otvorený novým spoločnostiam, ktoré by vstupovali na trh. Myslím si, že toto stanovisko to počiarkuje No to je veľmi dôležité. Takisto zdôrazňuje ešte ďalší bod, že niekedy je veľa aktérov na trhu, ale keď si vezmete napríklad potravinárstvo, je tam veľa polnospodárov, ale čelia supermarketom, čiže tam tá rovnováha moci nie je dobre nastavená a potom tá hospodárska súťaž môže poškodzovať niektorým aktérom trhu, v tomto prípade polnospodárom nedokážu účinne uzatvárať tie dohody a nedokážu si zvyšovať tú svoju vyjednávaciu silu. Čiže aj to je vec, ktorú treba zohľadniť v stanovisku. Bolo to tam zohľadnené, ako aj mnohé ďalšie veci. Som rád, že môžem konštatovať, že podporujeme väčšinu kompromisov. Ak nebudeme niečo schopní podporiť, tak sa zdržíme. A tým sa dostávam tej historickej chvíli. Myslím, že prvýkrát budeme hlasovať za takýto návrh ako skupina. Ďakujem. Anybody else? Chce niekto ďalší sa ešte vyjadriť? Možno pani Lio, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. <clears throat> My máme rôzne východiskové situácie samozrejme, ale čo je pozitívne na práci v tomto parlamente je, že sa nám darí nájsť kompromisy a nájsť vyvážený text, ktorý je akceptovateľný pre všetkých a GUE bude hlasovať poprvý raz v histórii za, to, za. Ďakujem pekne za spoluprácu. Ďakujem pekne, takže ešte máme stále niekoľko týždňov na to, aby sme našli spoločné riešenie pri rozdieloch. A myslím, že môžeme prejsť k nasledujúcemu bodu. keďže predsednička tu nie, je, vidím, že teraz by sme mali bod 4. Dita tu ešte nie je. Yes, sorry, yes, yes, yes, yes, yes. Kooperatív. Áno, takže spolupracujúce inteligentné systémy prepravy, keďže DITA tu nie je, elektronický komunikačný kódex, ešte nebudeme prebrať, keďže zatiaľ neprišla. Takže prechádzame k bodu 7 nášho programu. Je to Európska stratégia o kooperatívnych inteligentných systémoch prepravy. Pán Van Miltenburg Alde tu je, áno. Takže nech sa páči, dostanete hneď slovo a potom odovzdáme slovo tieňovým spravodajcom. Takže nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Chcem v prvom rade poďakovať kolegom poslancom Európskeho parlamentu za ich vstupy, pretože na vrhu stanoviska sme dostali 39 pozmeňovacích návrhov. Som veľmi rád so smerom, ktorým išli tieto návrhy. Väčšina z nich ide podľa môjho úvodného návrhu, no i ďalšie pozmeňujúce návrhy veľmi cene prispeli k tvorbe tohto stanoviska. Ja by som chcel čo najviac kompromisných návrhov zakomponovať je to vďaka navrhnutým návrhom, ktoré idú rovnakým smerom, ako som už povedal. Takže spolu bude ešte niekoľko návrhov kolegov, ktoré sú, padajú mimo navrhnuté kompromisy, ale v konečnom dôsledku navrhnem 5 kompromisných pozmeňovacích návrhov. Posledný odsek zostane nedotknutý. Tento paragraf víta rozšírenie časového rám, zavedenie časového rámca. Pri ITS smernici tiež navrhujeme dva kompromisné návrhy pre dva dodatočné odseky. Prvý sa bude venovať kybernetickej bezpečnosti. Myslím, že v prvej výmene názorov to bolo tiež zdôraznené, že musíme zdôrazniť ten význam a potom i potreba rozpracovať spoločnú politiku e, bezpečnosti CITS komunikácií. Ďalší odsek vyzva komisiu, aby prijala globálny prístup k technickej harmonizácii a štandardizácii e, údajov. A veľmi vítam tento dodatok, keďže som pevne presvedčený o tom, že by sme nemali vnímať Európu v izolácii. Som presvedčený vo všeobecnosti, že by sme mali byť čo najsúdržnejší, najstrušnejší v našom stanovisku, napríklad pozmeňujúce návrhy, ktoré už sú súčasťou hodnotiacej správy Európskej komisie ako návrh 19. To je bolo ťažké za, zahrnúť, to isté sa týka návrhu 36, ktorý sa nezaoberá CITS. Potom je tu dôležitá vec, technologi- ne, technologická neutralita, to bude dôležitý bod, v návrhu kompromisu. Takže naznačím, ako hlasovať. E, bude to negatívne pri pozmeňovacích návrhov, ktoré nie sú zosúladené s týmto princípom technologické neutrality. Nie vždy z dôvodu obsahu. Viem si predstaviť, škoda, že pán Dolte tu nie je prítomný, on má pozmeňovací návrh 5G. Samozrejme, ja tiež presadzujem pre rozvoj sa zasadzujem razvoj voj 5G, ale dnes nemôžeme žiadať komisiu, aby e, zatiaľ to zjadať, keďže ho musíme rozpracovať. Pokiaľ ide koncept, tam zostávam silný podporovateľ princípu liberálneho trhu a vidím, že toto zdieľa i väčšina mojich kolegov. Ako som povedal, som presvedčený, že v konečnom dôsledku najlepšia komunikačná technológia tu uvedú trhy. A preto by sme mali ako legislatívci podporiť technologickú neutralitu. Interoperabilita a bezpečnosť užívateľov a občanov je tiež veľmi dôležit- sú tiež pre mňa veľmi dôležité, preto by sme sa mali ubezpečiť, že všetky vozidlá z hľadového hľadiska budú môcť navzájom komunikovať. Okrem cezhraničnej interoperability v každom prípade potrebujeme interoperabilné systémy medzi rôznymi sektormi dopravy. A počas prechodného obdobia musíme zvážiť rovnováhu medzi vozidlami s a bez konektivity, pretože budú všetky súčasťou našich systém doprav. To všetko znamená kompatibilitu smerom späť, ktorá je zásadná pre mňa. Jeden z najdôležitejších odsekov v IMCO stanovisku je odsek 3. Tento odsek popisuje spotrebiteľské práva, právo, súkromia, právo na súkromie a právu ochranu osobných údajov. A ja veľmi si cením pripomienky, ktoré boli predložené aj do týmto smerom. Zrejme prídem s návrhom, ktorý bude vyzývať ďalej automobilky, aby e, dáta e, bez e, predchádzajúceho súhlasu pri použitých automobiloch musí tam byť súhlas bývalého majiteľa. To je, myslím, zásadné z hľadiska správ spotrebiteľa. Aby som to zhrnul, termín pre pozmeňujúce návrhy je zajtra o druhej pobede. Myslím, že úvodná verzia, o tej sme už e, diskutovali, ale možno tam niekedy chýbajú imko priority a preto tiež predložím niekoľko návrhov trend správe, keďže tam som tiež náhradný člen tren, aby e, to spadalo do imko stanoviska a zároveň i a zároveň toto stanovisko bolo pri trend správe zohľadnené. Kompromisné návrhy boli, boli, budú zaslané na každému tieňovému spravodajcovi 29. novembra budem, o 9. ráno budeme mať zasadnutie tieňových spravodajcov a v neposlednom rade chcem poďakovať sekretariatu IMKO pani Ansefi Johnson najmä za jej pomoc a veľmi sa teším na ďalšie kroky v tomto procese. Ospravedlňujem sa, že som trochu dlho hovoril, ale vďaka za vašu trpezlivosť a pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za zdôraznenie IMKO stanoviska pri tejto správe, kde doprava je hlavným výborom, eh, ale tu stanovisko je veľmi dôležité. A tieňoví spravodajcovia sú z EPP pán Pospišil a možno ste si všimli, že tu nie je, ale dostala som niekoľko bodov od neho v angličtine, takže ich prečítam, nie je to veľmi dlhé. Takže tiež ďakuje veľmi pekne za spoluprácu a chcela, chcel, aby som na zároveň body zdôraznila. EPP podporuje rozvoj a realizáciu kooperatívnych inteligentných systémov dopravy. Väčšina z 39 e, spozmeňujúcich návrhov má, spoločen, má spoločného menovateľa, preto kompromisné návrhy by nemali byť tak komplikované. Zdá sa, že všetky politické skupiny v princípe súhlasia s filozofiou predkladateľov a EPP nie je výnimkou. Zúrazňujeme viac dopravy priaznivejšie voči životnému prostrediu v EÚ v prípade e, CITS aplikácií v budúcnosti. Je to v našom pozmeňujúcom návrhu číslo 2, ktorý je v súlade s návrhom 3 od kolegov z sociálno-demokratickej frakcie. V našom pozmeňujúcom návrhu 6, ako je kolegovia, kolega z ECR, pán Dalton, myslím, že odišiel, povedal niečo, ale vráti sa ešte. Čiže jeho návrh, v jeho návrhu 8 zdôrazňujeme význam udržania našej schopnosti, globálnej schopnosti v oblasti CITS a súhlasíme s tým, že vývoj CITS potrebuje podporu od Európskej únie. Hovoríme v poňacom návrhu 29, že mimoriadná pozornosť musí byť venovaná kybernetickej bezpečnosti, aby sa zabránilo hackerským útokom a ďalším, e, ďalším zneužitím téma kybernetickej bezpečnosti obsiahnutá v mnohých ďalších pozmeňovacích návrhoch ďalších kolegov IMKO v rôznych politických skupinách a sme veľmi radi, že každý si uvedomuje nebezpečenstvo zneužitia. Dôležitá je ochrana voči kybernetickým útokom a zároveň treba ochrániť i spotrebiteľov a ich osobné údaje v automobiloch. V pozmeňovacom návrhu 14 sme zdôraznili túto tému a ďalší kolegovia, ktorí predložili návrhy, sa zhodujú. Tu je úplná zhoda naprieč politickým spektrom. V našom pozmeňovacom návrhu 21 prichádzame s tézou, že je dôležité vytvoriť primeraný rámec pre technickú harmonizáciu, štandardizáciu dát a spoločné definície pre úspešné zavedenie interoperability na všetkých úrovniach a z nášho pohľadu hlavní partnery pre komisiu pre tento účel by mali byť ministri dopravy a ďalšie profesionálne národné orgány. Tešíme sa na spoluprácu s navrhovateľmi a ďalšími e, tieňovými spravodajcami, pokiaľ ide o kompromisné návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Takže toto bol tieňový spravodajca EPP. Za SND je to Mark Tarabela. Nech sa páči. Môžem vám dať slovo? Ďakujem pani predsednička. V prvom rade chcem, budem veľmi stručný. Keď hovoríme o liberalizácii trhov a telekomunikácií, chcel by som spomenúť, že keď hovoríme o 5G, tak 150 e, km odtiaľto v obci, kde som, bol by som rád, keby všetci mali aspoň 3G alebo 4G. Naražam na to, že liberalizácia rôznych trhov spôsobuje, že na vidieku sa často, často občania trpia viac touto liberalizáciou. V minulosti e, si, na minulosti môžeme nostalgicky spomenúť a keď prišli káble do Belgicka, tak na vidieku to stalo rovnako a trvalo rovnako ako v meste. Teraz problém konektivity na vidieku je, že je nedostatočná táto konektivita, pretože sa neoplatí, nie je rentabilné vybaviť obec, ktorá má 30 alebo 150 obyvateľov, tak ju e, napojiť a potom sú tu biele miesta a konekt, vysokorýchlostná konektivita je jednou z podmienok rozvoja vidieka a Belgicko na tom nie je úplne najhoršie ešte, Belgicko patrí medzi krajiny, ktoré nie sú na to možno až tak zle. Takže pokiaľ chceme zabezpečiť rozvoj vidieka, musíme zabezpečiť dobre nielen dopravu, ale aj to, aby lekári, architekti a fotografi žili na vidieku. To všetko je spojené s konektivitou. A liberalizácia viedla k rôznym nežiaducím efektom, najmä na vidieku. Ako hovorí pán spravodajca, bolo predložených 39 pozmeňovacích návrhov asi nebude ťažké dosiahnuť kompromisné návrhy, ako povedal pán spravodajca, mnohé z nich idú rovnakým smerom. Vy, pani predsednička, ste to spomenuli. Ja spomeniem 4 body, ktoré sú dôležité pre moju frakciu. Čiže treba zohľadniť to, aby bolo mali sme dostupnosť služieb, bezpečnosť služieb, transparentnosť, obmedzenie emisí, a aby sme mali energeticky náročné nástroje. Ďalej je tu základná potreba zaručiť práva spotrebiteľa v oblasti ochrany údajov, ochrany osobných údajov najmä, a to v súlade s Európskym právnym rámcom o ochrane údajov. Tretia téma si nebude problém, je to potreba náročných noriem na kybernetickú bezpečnosť. Vy ste to práve pripomenuli, pani predsedajúca, ale myslím, že po všeobecnosti je tu snaha o kybernetickú bezpečnosť vo všetkých členských krajinách, aby neprichádzalo ku kybernetickým útokom, pretože hackerské útoky najviac bránia tomuto rozvoju. No a napokon zohľadnenie týchto spôsobov dopravy, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ekonomiku, pretože zdieľaná ekonomika niekedy môže znamenať istým pohrdaním zamestnancov, kuriéry napríklad, ktorí doručia hotové obedy, sa niekedy dostávajú do roli nejakých moderných otrokov a socialisti sa musia tomuto venovať, pretože kto iný by riešil túto otázku. V každom prípade sa som rád, že spolu s ďalšími tieňovými spravodajcami sa nám podarí dosiahnuť dobrých výsledkov. Ďakujem. A keď dobre vidím, Olga tiež by sa rada vyjadrila. Ďakujem za slovo. Rada by som len doplnila niekoľko bodov. Chcela som poďakovať za veľmi kvalitný návrh správy. S pánom spravodajcom sme tiež členovia výboru TRAN, takže uvidíme, aký bude osud správy v tom hlavnom výbore. Ja som predložila niekoľko pozmeňujúcich návrhov na zváženie pánu, e, pánom tieňovým spravodajcom v súvislosti so službou e-call, kde som i s vami, pani predsedajúca a pán spravodajca, bola som jednou z tých, ktorí sa podielali na tejto správe. A pripomínam, že v roku 2018, kedy vstúpi v plat- do platnosti toto nariadenie, sa tam tiež objavila výzva na interoperabilnú platformu s otvoreným prístupom. A myslím, že je dobre vyjasniť si, za akých podmienok a kto by mal mať takýto prístup. Je to veľmi komplexná debata, ktorú sme zažili počas eh, rokovaní o nariadení e-call a myslím, že by bolo dobré dozvedieť sa, ako komisia a jednotliví aktéry pokročili o tejto diskusie o tzv. otvorenej platforme. Tiež by som ešte chcela zdôrazniť, a pán spravodajca hovoril o niektorých týchto aspektoch, otázka informovaného súhlasu, kde tieto dáta by bez výslovného súhlasu spotrebiteľa nemali byť o, e, uložené ani používané za iným účelom, ako bol informovaný spotrebiteľ. To bol pozmeňovací návrh 13. A posledná otázka informovania spotrebiteľov v súvislosti s limitmi týchto inteligentných dopravných systémov v oblasti bezpečnosti. Oni môžu samozrejme pomôcť, ale za istých okolností by sme mali vnímať, čo môžu a že nemôžu úplne všetko. Takže pozmeňovacie návrhy 38 a 26 sa týkajú posilnenia tohto riadneho informovania spotrebiteľov. Ale ináč si myslím, že sa určite dohodneme a teším sa na výsledok hlasovania tu, ako i v trán výbore. Ďakujem pekne, Olga Matias. Zodpoviete? Môžem byť mimoriadne stručný, pretože myslím, že väčšina z vašich pripomienok bude zohľadnená a potom opäť musíme diskutovať o tom medzi tieňovými spravodajcami. Musíme sa držať zamerania tejto správy a som si istý, že s pomocou Olgy tren výbor zaintegruje do najväčšej možnej miery stanovisko IMCO. takže uprednostňujem takýto inteligentný prístup a všetky pripomienky, ktoré boli predložené zo strany kolegov, pri nich všetkých som presvedčený o tom, že dosiahneme dobrý výsledok. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za všetku prácu. A teraz prejdeme svižne k bodu číslo 8 a slovo dostane Tita Hrancová. Aká, aká bola zápcha? Maybe you want to sit here, that's, yes. then you are closer to...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 Okay, so, uh, Dobré odpoludne, kolegovia. Ospravedlňujem sa za neskorý príchod. Vidím, že Nikola je pripravený pracovať na, tomto, na tejto správe, takže ja nebudem e, veľmi dlho hovoriť. Budeme hovoriť o implementácii smernice číslo 36. A spravodajcom je Nikola. Nech sa páči, dávam ti slovo. Ďakujem pekne, Bažnerka, vítajte. Pokiaľ ide o tento spis, chcem sa poďakovať všetkým za výbornú spoluprácu a že napredujeme v tomto spise a ďakujem aj za príspevky počas a za pripomienky počas stretnutia tenových spravodajcov a takisto tie veci, ktoré boli zapracované do tých prvých kompromisov. Tieto pripomienky už boli zohľadnené pri preformulovaní e, čiastočného, čiastočnej zmeny toho, tej správy. Ja verím, že sa mi podarí dosiahnuť e, široký konsenzus, pokiaľ ide o body, ktoré sú ešte stále otvorené. Chcem zdôrazniť, že tá principiálna výzva tohto spisu je nájsť správny, komplexný, správnu komplexnú rovnováhu medzi e, dvoma líniami, ktoré sú v evidentnom rozpore na jednej strane nevyhnutnosť zabezpečiť e, právne legislatívny rámec, ktorý bude efektívny a ktorý bude podporovať spravodlivú hospodárskú súťaž, ktorý zabezpečí väčšiu mobilitu odborníkov, takisto rast a inovácia. Na druhej strane zabezpečiť e, kvalitu poskytovaných služieb, možnosť jednotlivých členských štátov e, ísť aj cestou smernice o službách odborných pracovníkov práve kvalitu takýchto služieb. E, pokiaľ ide o výskum, tak to je taká vodiaca línia, ktorá sa objavuje aj vo viacerých e, kompromisných návrhoch, ktoré boli predložené. Z tohto dôvodu si myslím, že je dôležité zdôrazniť e, v rámci tej správy tým konečným cieľom členských štátov by nemalo, by nemalo byť len taká nejaká slepá regulácia. Treba prijímať efektívne legislatívne opatrenia, ktoré zohľadňujú aj technologické zmeny. My sme sa snažili toto všetko reflektovať e, na úrovni kompromisných návrhov. Vypichujem dvojku, trojku, štvorku. Keď ideme teda touto logikou, tak e, oznámenie komisie môže byť užitočným e, náznakom informáciou pre členské štáty, do akej miery musia upravovať svoju legislatívnu, legislatívu. E, myslím si, že je nevyhnutné, aby aj komisia do budúcnosti vypracovávali e, stále lepšie a kvalitnejšie nástroje monitorovania a merania, ale aby takisto zabezpečovali zvýšenú pravidelnosť e, takéto legislatívnej rovni členských štátov. Transparentný a podrobný rámec legislatívy pre oblasť odborných pracovníkov je nevyhnutný ako prvý predpoklad je nevyhnutné, aby bolo jasné, tak ako akákoľvek komplexné posúdenie, ktoré sa týka efektívnosti a proporcionality legislatívy na národnej úrovni, je nevyhnutné zohľadňovať nielen e, faktory, ktoré sú deklarované na kvantitatívnej úrovni a logiku, ktorá sa opiera o ekonomické ukazovatele a to robí aj samotná komisia, ale predovšetkým treba vychádzať z úvah kvalitatívnej povahy, na základe cieľov a záujmov všeobecného charakteru, ktoré sledujú členské štáty. To je kompromis 23. V tejto súvislosti chcem odkaziť na to, že explicitná aktivita stanovania zoznamu cieľov všeobecnej povahy, tak ako to vyplýva aj zo zmluv a tak ako je to vypracované a teda aj približené v rámci rozsudkov e, súdneho dvora, ktoré boli vyniesené v priebehu predchádzajúcich rokov, ktoré môžu teda viesť e, aj k budúcemu vývoju, e, je to nevyhnutné a z tohto dôvodu aktuálna formulácia kompromisu 16 e, je aj v súlade s prácou, ktorú realizuje kolega Schwab v rámci agendy, a teda textu, ktorý sa týka proporcionality. V rámci môjho zoznamu je to článok alebo pozmeňujúci návrh 16 a to isté má aj kolega Schwab pokiaľ ide o jeho kompromis e, k článku 5, samozrejme v jeho texte. My sme navrhli aj kompromisný pozmeňujúci návrh 18, e, pokiaľ ide o existujúce prepojenie medzi odporúčaním komisie a medzi testami proporcionality, práve na to, aby sme e, tam zapracovali niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré prichádzajú od kolegov v tejto téme. Dôležitý počet kompromisných návrhov sa týka profesionálnej kvalifikácie a spôsobu prijímania. E, to, čo bolo prijaté v roku 2005 a potom neskôr upravované v 2013, to je dôležité aj z pohľadu členských štátov. My musíme počiarkovať to, ako budú teda musíme zabezpečiť, aby tie jednotlivé ustanovenia boli transparentne, efektívne implementované na úrovni členských štátov, a to aj článok 59, a musí byť, e, musia byť zapojené stavovské organizácie a iné zainteresované strany 10, 11, 12, 13 sú tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú tejto potreby. Len keď bude plne aplikovaná takáto smernica, tak budeme mať môcť e, komplexný rámec pre takéto služby na európskej úrovni, takéto odborné služby a zabezpečia ich porovnateľnosť. Aby sme mali e, vysokú úroveň takýchto služieb v rámci Európy, budeme potrebovať každopádne nielen efektívny legislatívny rámec, ktorý bude proporčný ale aj politiky, ktoré budú aktívne, koordinované a ktoré budú podporovať e, odborné profesie. Hlavne tie výzvy, ktoré kladie pred nás globalizácia, digitalizácia, to treba zohľadniť. E, odborní pracovníci v Európe potrebujú v súčasnosti politiky, ktoré zabezpečia stále vzdelávanie a rozšírenie tých pôsobností a zručností Takisto musíme myslieť na internacionalizáciu, na znižovanie neoprávnenej byrokratickej záťaže a takisto zabezpečiť európske financovanie. A to je na základe tých úvah, ktoré zabezpečia, že takíto profesionálni alebo odborní pracovníci budú dobrí a začlenení aj v rámci sektora malých a stredných podnikov. My sme tam dali všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré súvisia s touto témou, tak aby sme zabezpečili väčší súlad v súvislosti s týmto textom. Domnievame sa, že táto časť je nevyhnutná z pohľadu komplexného posúdenia európskych služieb odbornej povahy. Chcem sa ešte raz poďakovať za prácu a za otvorenosť a disponibilitu ku kolegov tieňových spravodajcov. Ďakujem. Thank you very much, Nik- Ďakujem Nikola a za EPP Andrea Schwab a Roža. Ja mám tu znovu text. Som v rukách sekretariatu EPP, neviem, prečo tu nikto nie je. Andreas tu žiaľ nemôže byť. má veľmi náročnú situáciu s Jamajskou koalíciou v Nemecku. Myslím si, že preto tam zostal, neviem. Tak chceme sa poďakovať spravodajcovi a tieňovým za ich dobrú prácu za, e, pri tomto dôležitom materiáli. Myslí si, že všetko dôležité pre EPP je tam dobre zapracované v kompromisných pozmenujúcich návrhoch to znamená regulácia ako taká, sa nemôže vnímať ako prekažka na trhu. Takáto regulácia môže mať aj pozitívne účinky, môže zabezpečiť vysokú kvalitu poskytovania služieb, transparentnosť pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o kvalifikáciu poskytovateľa služby, ako aj dohľad prostredníctvom komôr, odborných komôr. Ale členské štáty musia zabezpečiť, že ich regulácia je proporcionálna, nediskriminujúca a odôvodnená. Po druhé, reformné odporúčania nenahrádzajú potrebu e, konaní pre porušenie. Takéto odporúčania ukázajú, že komisia pozná e, profesionálnu odbornú reguláciu v členských štátoch a to nie, ktorá nie je v súlade s európskym právom. Komisia rieši tieto veci cez reformné odporúčania, avšak to nemôže nahradiť vykonávacie, vynucovacie opatrenia komisie, vykonávané prostredníctvom konaní pre porušenie. A posledná e, vec, ktorá je pre neho dôležitá, je reštriktívne ukazovatele možno použiť len ako naznačenie nadmernej regulácie. Reštriktívne re- ukazovatele sa môžu zaoberať len kvantitatívnymi údajmi a neposudzujú e, kvalitu regulácie. Preto to môžeme chápať len ako indikatívne, a nie ako dôkaz toho, že členský štát má priveľa alebo primálo legislatívy. Ďakuje ešte raz za spoluprácu a pripomína eh, harmonogram, ktorý je taký dôležitý, pretože hlasovať sa bude 4. decembra a potom bude plenárka. Podobne ďakujem. Ďakujem Roža a za ECR Richard Sulík. Ten tu nie je, chce sa niekto v jeho mene vyjadriť. Nie je to tak, tak. Alde, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte, aby som sa v prvom rade poďakoval pánovi Dantimu za vynikajúcu prácu počas práce tieňových. Bolo to veľmi konštruktívne, ako sa vyjadrilo aj EPP a my všetci sme veľmi spokojní, že môžeme povedať, že ALDE môže podporiť veľkú väčšinu kompromisných návrhov podporujeme kompromis 1 až 15, 18 až 22, 24, 26 a 30. V prípade kompromisu 16 a 17 podporujeme ECR vyjadrenie, ktoré sme dostali pred, vyjad- pred zasadaním a máme ešte nejaké malé zmeny v 23, 31, ale to sú malé zmeny. Určite pre ne nájdeme riešenie. Myslíme si, že je to dobrý kompromis, dobrá správa a sme radi, že môžeme ohlásiť jej podporu. Ďakujem. Gue, pán, pán Maštalka tu nie je. Zelený, nikto. FDNF. Niekto by sa chcel ešte vyjadriť? Ak nie, tak Nikola, chceš povedať niečo na záver? Chcem sa poďakovať kolegom za pripomienky, predovšetkým za prácu, ktorá bola odvedená uh, počas obdobia predkladania pozmeňujúcich návrhov. Uh, to, čo spomínal kolega Selimovič, pokiaľ ide o 16 pozmeňujúci návrh, my sme tam uh, obnovili ten zoznam, ako som pripomenul v tom vystúpení, bolo to navrhnuté tým istým spravodajcom, VPP e pánom Švábom, k, v texte, ktorý odkazuje na test proporcionality, ktorý je legislatívnym typom text, testu. Takže my sme tu na zohľadnili jednu časť, ktorá bola ktorou sa stotočnili teda aj pán Šváb. Pokiaľ ide o zvyšok, tak v nadchádzajúcich hodinách nájdeme určite priestor na zlepšenie tohto textu. E, my zohľadníme tie požiadavky, ktoré boli naznačené, vznesené, ale myslím si, že to bude text, e, ktorého veľká časť bude môcť byť podporená a myslím si, že tento výbor v rámci Európskeho parlamentu výrazným spôsobom prispieva k téme, ktorá sa týka odborných profesí a profesí. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A ako sme už povedali, bude sa výmko hlasovať 4. decembra. Teraz môžeme prejsť ďalšiemu bodu. Okay, uh, so, uh, you know Ako viete, došlo k zmene v programe. Nedokázali sme uh, ešte mať možnosť na briefing s trialogov. Ja by som vás chcela informovať to, čo je prvý bod našeho programu, elektronický kódex, je to veľký balík, ITRE vedie rokovania, ale IMKO má exkluzívne uh, kompetencia asi na tretinu textu v ustanovenia, ktoré sa týkajú práva koncového používateľa a univerzálnych servisných podmienok. IMCO je v tomto veľmi dôležitou súčasťou trilógu a priamo rokuje s radou. Naše prvé neformálne stretnutie bolo 25. októbra v Štrasburgu pod prevedením ITRE Počas rokovaní sme hovorili o hlavných politických prioritách zákonodarcov a komisie. Z pohľadu IMCO som upozornila na tie hlavné témy riešenia diskriminácie pri vnútrounijných telefonátoch, potom e, všeobecné podmienky poskytovania služby, ustanovenia pre zdravotné postihnutie, vyvážený prístup ku právam koncového používateľa, a posilnenie inovácií, ako aj potreba e, zna, e, e, potreba zriadiť 112 ako núdzové volanie v celej EÚ. Dohodli sme sa rozdeliť prácu na tri časti, na tri prúdy. Jedna časť bude o kódexe, tak celková, to sa volá Stream 1, potom druhá je USD smernica blok 2 a 3, budúca štruktúra Bereku, to je blok 3. IMKO vedie technické rokovania v oblasti bloku 2 a všetci tieňovi sa mohli zúčastniť na týchto, boli na všetkých týchto rokovaniach. Druhý neformálny trilog bude Trialog bude 5. decembra do poludnia, ktorá sa bude riešiť ITRE, vecami pod ITRE a popoludní sa budú riešiť body, ktoré spadajú do kompetencie IMKA. Budeme riešiť toto celkový prístup k právam koncového používateľa, otázka úrovne harmonizácia, rozsah pôsobnosti, potom one a two, všeobecné vnútrounijné e, volania Spektrum a Double Lock. A tu by som skončila a som pripravená, ak máte ďalšie otázky. Chcem sa spýtať, či sa komisia chce vyjadriť, alebo či môžeme pokračovať. Áno, nech sa páči. Ďakujem. Veľmi stručne Myslím, že úplne súhlasíme s tým, čo ste povedali a po prvom trilógu sme už dosiahli pokrok v technických otázkach, v tom, čo ste tu spomenuli a som presvedčený, že bude mať úspešný druhý trilóg a na žiadosť rady a parlamentu, pokiaľ ide o to, tú e, verejnú výstrahu a vnútorné telefonáty, tak o tom budeme, teda tie internet telefonáty, o tom budeme ešte hovoriť a môžem vám dať materiál. A teraz môžeme prejsť ďalšiemu bodu. To je bod 9. Stanovisko. Ale nie je tu spravodajca. Takže Okay, colleagues, uh... Ešte minútka, preveríme si, či spravodajca môže prísť. So update, uh, Takže pani spravodajkyňa, pani Majdel je v budove a dúfam, že rýchlo príde. Za pár minút by tu mohla byť, ale vidím, že naše rady rednú a sú stále redšie. Ferdinand Godot. Okay, so Takže môžeme pokračovať. Nemáme Evu Majdl, ale máme náhradu. Takže stanovisko k návrhu smernice pre, člen, pre orgány členských štátov, zväčšiť ich moc, zmocnenie právomoci, aby boli efektívnejšie. Eva Majdl je spravodajkyňa. Ako viete, je to jednoduché stanovisko podľa pravidla 53 pre Konroža. Máš slovo. Áno, ako vždy dneska je moje to slovo. Práve mi Eva dala vedieť a tá je zrejme v tej istej e, zápche, ako si bola ty pred chvíľou. Väčšina pozmeňujúcich návrhov je zvyčajne v súlade s návrhom komisie na posilnenie NCIS a na to, aby mali väčšiu nezávislosť a zdroje. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za ich kooperatívny prístup a konštruktívny prístup. Verím, že všetci z nás sa snažili o to, aby táto smernica, ktorú navrhujeme, bola funkčnejšia, lepšie riešila potreby NCIS a bola vhodná na zlepšenie uplatnenia článku 101 a 102 zmluvy. Úzko som spolupracovala s komisiou, aby sme si vysvetlili niekoľko aspektov a zabezpečili, že pozmenujúce návrhy budú v súlade s existujúcimi pravidlami. To je vidieť aj v mojich návrhoch hlasovania. Pokiaľ ide o zásadnú otázku úrovne financí pre NCIS. Pokiaľ ide o výšku pokut, ktoré môžu tieto e, úrady pre hospodárskú súťaž navrhnúť, sme dospeli k dobrým kompromisom. Navrhujeme maximálnu pokutu vo výške nie menej ako 10 celkového celosvetového obratu podniku v predchádzajúcom podnikateľskom roku, finančnom roku. Počas výmeny názorov s národnými vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž sme zistili, že mnohé z nich by chceli mať vyššie maximálne pokuty ako 10 najmä z dôvodu E, odstrašovania a preto podporujeme uvedený kompromis ako najreálnejšiu možnosť. Potom sú tu dve ďalšie veci a to je cooling off, teda e, obdobie, e, kedy nemôžu podnikať v danej oblasti pre pracovníkov protimonopolných úradov a otázku zabránenia konfliktu, na, e, konfliktu záujmov. My si myslíme, že navrhovaný text e, je postačujúci tým, že konštatuje primerané obdobie po odchode z úradu majú sa pracovníci e, vzdať zamestnania v podobnej oblasti. To je odvodnenie 15. Myslíme si, že keby bolo toto obdobie stanovené prísnejšie a keby zabránilo pracovníkom protimonopolných úradov pracovať v súkromnom sektore, tak výsledkom by mohli byť problémy personálneho obsadenia v niektorých úradoch pre hospodárskú súťaž a teda by to bolo kontraproduktívne. A pokiaľ ide o otázku zavedenia ochrany pre jednotlivých informátorov. To navrhuje SAD, to je pozmeňujúci návrh 40. Tak my si myslíme, že že je to kontroverzný prístup, pretože väčšina členských štátov nemá vôbec takéto nejaké postupy a bolo by aj veľmi kontroverzné mať takéto všeobecné ustanovenia bez nejakej debaty alebo posúdenia témy. V niektorých členských štátoch by mohli byť takéto pravidlá problematické z hľadiska zaručenia anonymity tých, ktorí poskytujú informácie podľa vnútroštátnych ustanovení. Okrem toho návrh smernice má už v sebe návrhy E, k programom zhovievavosti na úrovni firiem. Zhovievavosť sa veľmi úspešne využíva na, v Európskej komisii pri zabraňovaní kartelov a podobných javov. Členovia, mnohé členské štáty majú aj veľmi osvedčené postupy s takýmito programami. A preto v tejto etape si myslíme, že zavedenie ochrany individuálnych informátorov je nepotrebné. Celkovo si myslím, že navrhovaný pozmeňujúci návrh zvyšuje kvalitu smernice a vyzývam všetkých poslancov VIMKO, aby, ju, aby podporili toto, čo som tu uviedla. Toľko e, autorka. Ďakujem. Maria Grapini za tieňovi. E, ďakujem, pani predsednička. Ja sa ospravedlňujem meniem, teda ospravedlňujem Máriu. E, nemohla byť prítomná dnešnej diskusie, pretože zároveň neprebieha hlasovanie na výbore LIBE. E, tieňová spravodajkynia za našu skupinu ďakuje spravodajkyni za tento spis Majdel za dobrú spoluprácu a víta priaznivo dosiahnutý výsledok. Toto je návrh, ktorý je podstatný z pohľadu zabezpečenia plného rešpektovania zásad, hospodárskej súťaže, tak aby bolo umožnené e, príslušným národným orgánom disponovať e, právomocami, ktoré budú efektívnejšie a ktoré tak prispejú k e, zlepšeniu fungovania produktov a služieb v rámci vnútorného trhu za priaznivé ceny, ktoré budú na prospech všetkých spotrebiteľov. SAD predložilo 40 rozmenujúcich návrhov, ktoré zdôrazňujú nevyhnutnosť politík v oblasti hospodárskej súťaže na úrovni EÚ z tohto dôvodu národné orgány pre hospodárskú súťaž musia na jednej strane disponovať adekvátnou legislatívou, napríklad e, sankčné mechanizmy e, pre takéto orgány musia byť implementovateľné e, v rámci celej únie, bez ohľadu na to, kde fungujú, a na druhej strane musia byť vybavené aj finančnými zdrojmi, tak aby vedeli vyvíjať svoje osobitné aktivity, aby dokázali si zabezpečiť personálne otázky Kontroverzná vec, ktorá sa týka práve tých sankcií, tým sa vyznačuje tento návrh. Návrh, e, ktorý tu je a ktorý poskytuje zvýšenú flexibilitu pre členských štátov, predpokladá, že národný orgán, ktorý garantuje otázky hospodárskej súťaže, môže uvaliť na akýkoľvek podnik alebo subjekt v prípade porušenia maximálnu sankciu nie viac ako 10 e, Je tu pozmienujúci návrh z našej skupiny, kde sme počiarkli nevyhnutnosť efektívnej ochrany pre tie osoby, ktoré nahlásia alebo oznámia informácie, teda, alebo teda prezadia informácie, ktoré sa týkajú porušovania hospodárskej súťaže. Dúfame, že zajtra nájdeme podporu aj z pohľadu iných skupín. Thank you very much. I don't see anybody. Ďakujem pekne, zekár nevidím nikoho. E, v mene Alde by som takisto chcela poďakovať spravodajkyni. Som e, veľmi spokojná za výsledok. Myslím, že hlavným cieľom na všetkých bolo sa ubezpečiť, že národné orgány pre hospodárske súťaž budú plne funkčné a tieto zmeny k tomu vedú. Myslím, že budeme mať pomerne rýchle a priame, čiare hlasovanie. Zajtra som naozaj rada za dobrú spoluprácu aj s ostatnými tieňovými. Ak nie sú ďalšie požiadavky na vystúpenie, tak môžeme dnešnú schôdzu uzavrieť a uvidíme sa zajtra o 9. Ďakujem pekne.